o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie v systéme vlastných zdrojov európskych spoločenstiev a už máme rečníkov, ktorí sa chcú zúčastniť tejto diskusie. Na úvod dám slovo pánu Artvi Čermen, predsedovi rozpočtového výboru na 3 minúty. Nech sa páči. Question of order. So, E, faktická pripomienka tento naliehavý postup vyvoláva u mňa tri otázky. Už tri týždne už tri týždne zmierovacieho konania o návrhu rozpočtu na rok 2015 a opravného rozpočtu na rok 2014 rada sa mobilizovala okolo tejto otázky do takej miery, že nezaujala stanovisko k zmierovaciemu konaniu len niekoľko hodín pred jeho ukončením. A za týchto podmienok zmierovacie konanie zlyhalo. Do určitej miery táto otázka kanibalizovala energiu aj, e, povedal by som, inteligenciu rady. E, druhá otázka na pochopenie pri príležitosti tohto postupu. Komisia navrhla E, vyčleniť ďalších 400 miliónov ďalších zdrojov z cieľ a ďalších iných daní. Nie na to, aby prispela k zaplateniu neuhradených faktúr, ale tomu, aby dala spätne členským štátom Európskej únie tieto finančné prostriedky. Tu môžem povedať, že k tejto téme ohľadom retroaktivity a súrnosti, naliehavosti si treba rozhodnúť. Treba sa rozhodnúť, keďže sme sa rozhodli pre retroaktivitu, spätné uplatnenie, tak nie je dôvod, aby sa to riešilo naliehavo. A to sú teda tie tri témy, e, ktorým nerozumiem a o ktorých by som chcel hovoriť v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Máme dvoch spoluspravodajcov na túto tému. Ako prvý. Prepačte, kolegovia. Prepačte, nevidel nevidela som vás. Faktická, nech sa páči, ale prosíme do mikrofónu. Vážená pani predsednička, je tu určitý problém s tým, že poslanci nemôžu vojsť do budovy vzhľadom, že Eh, je veľa aut eh, okolo budovy, nie preto, že by tu bol nejaký bojkot, ale jednoducho ľudia sa nevedia dostať do budovy, čiže nebudeme tu všetci a podľa mňa to je veľmi závažná faktická pripomienka, keďže nemôžeme byť v plnom počte. Ďakujem pekne, ale množstvo kolegov tu už je a mnohí stále prichádzajú, ale beriem na vedomie. Pán Taraba, máte takisto faktickú pripomienku? Poprosím o mikrofón. Áno, ja by som vás chcela uistiť a potvrdiť, že socialisti a demokrati nebudú tak meškať ako ostatní. Matio Renzi je s nami a všetci prichádzajú skoro naraz spoločne. Takže môžem vás uistiť, pani predsednička, že budeme tu. Thank you for your reassurance. Ďakujem za toto uistenie. Budeme pokračovať vo vystúpeniach o tomto naliehavom postupe hlasovania. Kolegovia sú tu dvaja spoluspravodajcovia. Každý dostane 1,5 minúty. Pán Depri ako prvý. Vážená pani predsednička, milí kolegovia, rada požiadala naliehavým postupom umožniť určitým členským štátom dostať finančné prostriedky na realizáciu platieb, e, ktoré nespravila, neuhradili do decembra, aby to mohli uhradiť neskôr. Sú to pravidlá, ktoré si oni sami stanovili. Takto uľahčiť postup niektorým členským štátom. Ja chápem, že e, niektoré, pre niektoré členské štáty je tá pirovka horká na strávenie. A máme rozpočet na rok 2015, ktorý umožní korektne a správne plniť záväzky a stanoviť si priority do rozpočtu. Dnešný naliehavý postup sa týka opravného rozpočtu na rok 2014 a je nevyhnutný pre stabilizáciu, hovorím pre stabilizáciu a nie zníženie, stabilizáciu e, výšky finančných prostriedkov, ktoré je potrebné na uhradenie faktúr do konca tohto roka. Tá naliehavosť sa týka toho, že sme sa museli dohodnúť na progresívnom e, vyplácaní týchto prostriedkov, ktoré by zabránilo tomu, že v budúcnosti budú neplatené faktúry. Buď sa zámerným spôsobom znížia záväzky, ktoré, čo si želajú niektorí, alebo že sa vyrieši jednoducho problém uhradzovania faktúr. Tá naliehavý postup, ktorý žiada rada, nie je opodstatnený. <clears throat> Rada by mala sa sama zapodievať vašim, svojimi problémami, aby zabezpečila dôveryhodnosť európskych inštitúcií v tom, že vedia uhrádzať svoje záväzky. Ďakujem. Pán Dovský, ako druhý spravodajca, máte 1,5 minúty, nech sa páči. Ja by som chcel doplniť k predchádzajúcemu vystúpeniu, hovoriť o obsahu a kontextu e, žiadosť o naliehavé postup eh, ohľadom systém vlastných zdrojov. Je potrebné naliehavo riešiť eh, nedostatok finančných prostriedkov v európskom rozpočte tak, aby sme si splnili záväzne, eh, svoje právne záväzky. Čo sa týka rozhodnutia o vlastných zdrojov, toto bolo jednomyselné rozhodnutie členských štátov, to hodnuté medzi členskými štátmi. A teraz revízia znamená to, že všetky platby pre niektorých a nedoplatky pre iných. Ale doteraz všetky členské štáty zatiaľ spravili všetko, čo mali na čas a v plnej výške. A tu sa dostávame do paradoxu. Žiadame o náhly postup na prospech jednej či dvoch krajín, a takisto aj flexibilitu, ktoré, to krajín, ktoré nikdy nie sú flexibilné a všetko spomalujú a ne, prispievajú do európskeho rozpočtu, tak aby sa vyriešili problémy európskeho rozpočtu. Sme ochotní to spraviť, ale nie cez naliehavý postup, ale v primeranom čase a v rámci celkového riešenia, s ktorý má problém európsky rozpočet. Pretože je to principiálna otázka pre parlament, aby európske inštitúcie uhradzali svoje faktúry, ide aj o dôveryhodnosť európskych inštitúcií. Ďakujem. Um, Kolegovia, vypočuli sme si názory výboru pre rozpočet a spravodajcov. Je tu niekto, kto chce vystúpiť za požiadavku rady? I don't see anyone indicate... Zdá sa, že nikto sa nechce prihlásiť, aspoň nevidím. Takže, ak je tomu tak, táto návrh žiadosti o naliehavý postup, budeme o ňom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Tento návrh parlament zamietol. Ďakujem. The next item... Ďalší bod nášho programu, vážení kolegovia. Kolegovia, budeme pokračovať v diskusii, takže ak odchádzate z miestnosti, Poprosím vás, aby ste tak učinili potichu a rešpektovali diskusiu, ktorá bude pokračovať. Je to ústna otázka na ústne zodpovedanie Rady a komisie téma zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európska únia do roku 2020. Kolegovia, začnem túto diskusiu tým, že udelím slovo pani Madame Julaček na 5 minút. Nech sa páči.